Okay, friends. V poriadku. Poprosím vás, aby ste sa posadili. <clears throat> Ďakujem, že ste prišli a teraz poprosím, aby ste vložili hlasovacie kartičky do prístrojov a začneme s hlasovaním prvou témou a to je fond e, e GF e, prispôsobenie sa globalizácii je to menovité hlasovanie a teraz hlasovanie otváram Končím hlasovanie. za. Prejdeme k ďalšiemu bodu. To je hlasovanie v Európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík. Budeme hlasovať o kompromise L. Kto je za? Proti? Zdržal sa schválené. Prejdeme k, k alternatívnom kompromisu 1 za, proti. Skontrolujeme to. Otváram hlasovanie. máme o jeden hlas viac za EPP. Musíme to skontrolovať. No. Prepačte, takže je to zamietnuté. Prejdeme k 99. za, proti. Skontrolujeme aj 99. Otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. O jeden hlas EPP navyše tu je. Schválené. Prepáčte. Mm, takže je to schválené. 19 hlasmi. Kompromis M za. Zamietnuté, prepačte, ospravedlňujem sa pani predsednička. Takže M, kto je za? Proti? Overíme. Kompromis M. Takže je to schválené 92. Nie, prepačte. 107. Kto je za? Proti? Zdržal sa schválený. N. Kto je za? proti, zdržal sa schválené. Kompromis O, kto je za, proti, zdržal sa schválený. 112, kto je za, proti, zdržal sa schválený. P, za, proti, zdržal sa schválený. 122 za, proti, zdržal sa schválený, kompromis R za, proti, zdržal sa zamietnutý. Skontrolujeme R. -ko. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamietnutý dvomi hlasmi. 125 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 126 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 127 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 128 za, proti, zdržal sa zamietnutý, skontrolujeme 128. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 129 za, proti, zdržal sa zamietnutý. Kompromis 2 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 130, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý. Kompromis S za, proti, zdržal sa schválený. 133 za, proti, zdržal sa schválený. 134 za, proti, zdržal sa schválený. 135 za, proti. Musíme to skontrolovať, čiže 135, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. zamietnutý 25 hlasmi. 137 za, proti, zdržal sa zamietnutý, kompromis T za, proti, zdržal sa schválený, 145, je hlasovanie po prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa schválený, druhá časť za, proti, Skontrolujeme druhú čas 135-ky. E, Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamietnutý 4 hlasmi 130, 146, 148, kto je za, proti, Držal sa zamietnutý. Alternatívny kompromis 3 za, proti, zdržal sa zamietnutý, kompromis U za, proti, zdržal sa schválený, kompromis dvojité V, kto je za, proti, zdržal sa schválený, 151 za, proti, zdržal sa. Skontrolujeme 151. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý 24 hlasmi. 152 hlasovanie po častiach. Prvá časť za proti, zdržal sa schválený, druhá časť za, proti, zdržal sa zamietnutý, 153 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 154 za, proti, zdržal sa schválený, 155 za, proti, zdržal sa schválený. 156, hlasovne po častiach, prvá časť za, nie. Priamo k 157 ideme. 157 za, proti, skontrolujeme 157, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie zamietnutý 26 hlasmi, 158 za, proti, zdržal sa. Skontrolujeme 158, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, zamietnuté 26 hlasmi, 159 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 160 za, proti, držal sa zamietnutý. 161 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 163 za, proti, zdržal sa schválený. Kompromis X za, proti, zdržal sa schválený. 165 za, proti, držal sa zamietnutý. 166 nie. 167 s pozmeňujúcim návrhom. Kto je za? Proti? Zdržal sa schválený. 160 za, proti, zdržal sa schválený. Kompromis Z za, proti, zdržal sa. Schválený. V poriadku. Kompromis Y za, proti, z... skontrolujeme Y. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. schválený 24 hlasmi. Teraz prejdeme na ďalšiu stranu. 180 za, proti, zdržal sa schválený. A A, to je za, proti, zdržal sa schválený. 190 za, proti, zdržal sa schválený. 247 za, proti, zdržal sa schválený. Kompromis AB za, proti, zdržal sa schválený. 191 RCV. Otváram hlasovanie 191. Končím hlasovanie. Zamietnutý 25 hlasmi. za, proti. Skontrolujeme. 194. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený 30 hlasmi. Kompromis AC za, proti, zdržal sa schválený. 200 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 202 za, proti, Skontrolujeme 202. Otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený 28 hlasmi. 203 za. Proti. Zdržal sa schválený. 204 za. Proti. Zdržal sa zamietnutý. Kompromis AD za proti, zdržal sa schválený. 208 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 209 za, proti, zdržal sa schválený. 210 za, proti, zdržal sa schválený. Kompromis AE za, proti, zdržal sa schválený. 216 za, proti, zdržal sa schválený. Kompromis AF za, proti, zdržal sa schválený. 222 za, proti, zdržal sa schválený. 223 za, proti. Skontrolujeme 223. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Kompromis AG za, proti, zdržal sa schválený. Kompromis AH, kto je za, proti, zdržal sa schválený. Pozmienci návrh 230, kto je za, proti, skontrolujeme 230. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie schválený 29 hlasmi. 232 za, proti, zdržal sa zamietnutý, kompromis AE, za, proti, zdržal sa schválený, 227 za, proti, zdržal sa schválený, AG za, proti, zdržal sa schválený, 241 za, proti, zdržal sa schválený. 243 za, proti, zdržal sa schválený. 244 za, proti, zdržal sa. Myslím, že to musíme skontrolovať. Otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý 20 hlasmi. 248 za, proti, zdržal sa schválený. Kompromis AK za, proti, zdržal sa schválený. Pozmeňovací návrh 249, 245, nie je druhá časť. Druhá časť 255 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Preveríme druhú časť pozmeňovacieho návrhu 255. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A prešlo to o 25 hlasov. Pozmeňovací návrh 256, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, Preveríme druhú časť pozmeňovacieho návrhu 5256. E, Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prešlo to o tri hlasy. Kult 4 za, proti, zdržali sa. Prijaté. Kult 8 za, proti, zdržali sa. Prijaté. Kultúra 10 za, proti, zdržali sa. Prijaté. Kultúra 13 za, proti zdrali sa prijaté. Kult 14 za, proti zdrali sa prijaté. Kult 17 za, proti zdržali sa prijaté. Kult 20 za, proti zdržali sa prijatí. Teraz ideme na e, pozmeňovací návrh 1, 2, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 2 za, proti zdrali sa prijatí Teraz kompromis A za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 9 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 11 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňovací návrh 12 za, proti, zdržali sa prijatí. 13 za, proti, zdržali sa prijatí.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 proti, zdržali sa prijatí, 22, pardon. Takto budeme postupovať. Je to jednoduchšie v tejto situácii. 22 za, proti, zdržali sa prijatí. 23 za, proti, zdržali sa prijatí. 24 za, proti, zdržali sa prijatí. 25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 proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 52, ústny pozmeňovací návrh. Kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatí. Kompromis C za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis D za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis S za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 45, to je e, rozdelené hlasovanie. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté, ale preveríme druhú časť, aby sme si boli istí. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. No, no je to zamietnuté o 7 hlas, 27 hlasov. Kto je za? Z, proti? Zdrali sa prijatí. Kompromis E za? Proti? Zdrali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 54 za, proti, zdrali sa zamietnutí. Pozmeňovací návrh 57 za, proti, Držali sa. Zamietnuté. E, nie, preveríme. Pozmeňovací návrh 57. Otváram hlasovanie a uzatváram hlasovanie. <clears throat> Prešlo to o 29 hlasov. Kompromis G za, proti, zdržali sa. G. -čko. Skontrolujeme, keďže ste nezvihli ruky. Kompromis G. Otváram hlasovanie a uzatváram hlasovanie. Prešlo to o 42 hlasov, takže zvihnite ruky, prosím. Pozmeňovací návrh 65 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 66 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis K za, proti, Kompromis K. Začneme ešte raz s kompromisom K. Kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Ďakujem. Kompromis H za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací nie, kompromis I za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 74 za, proti. Preveríme pozmeňovací návrh 74. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prešlo to o 4 hlasy. Pozmeňovací návrh 75 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňovací návrh nie, kompromis je za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 78 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis IA za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 83 za, proti, zdržali sa zamietnuté, myslím. Takže to preveríme pozmeňovací návrh 83. Otváram teraz hlasovanie a uzatváram hlasovanie. Prešlo to 29 hlasov. Pozmeňovací návrh 86 za, proti, <clears throat> zdržali sa. Preveríme 86. Otváram hlasovanie o e, pozmeňovacom návrhu 86. Uzatváram hlasovanie. Prešlo to o 27 hlasov. Pozmeňovací návrh 27 za, proti zdržali sa prijaté, 89 za, proti zdrali sa prijaté, 90 za, proti zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 91 za, proti, zdrali sa prijatí. A teraz ideme hlasovať o návrhu správy v pozmenenej podobe. Je to menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie o návrhu správy v pozmenenej podobe a prešlo to o 24 hlasov za, 10 proti a 14 sa zdržali. Ďakujem spravodajcovi. To znamená, že môžeme pokračovať k ďalšiemu bodu. resolutions? Okay. Okay, we start with a question for oral answer to... Takže začneme s otázkou na radu. Budeme hlasovať o kompromise o kompromisnom pozmeňovacom návrhu za, proti, držali sa prijatí Pozmeňovací návrh 1 za, proti, zdržali sa. Musíme preveriť hlasovanie o pozmeňovacom návrhu 1. Otváram hlasovanie. Teraz uzatváram hlasovanie. Jeden hlas navyše od EPP. Okay, it's carried by three votes. Uh... Prešlo to o tri hlasy, takže prejdeme na pozmeňovací návrh 2. Kto je za? Proti? Myslím, že to musíme preveriť. Hlasujeme o pozmeňovacom návrhu 2. Uzatváram hlasovanie. Mali sme problém s prístrojmi. Mohli by ste, prosím, zopakovať hlasovanie o pozmeňovacom návrhu 2? Otváram hlasovanie čo skoro uzavriem, už som ho uzavrela. Prešlo to o 25 hlasov. Prejdeme teraz na pozmeňovací návrh 7. Otváram. Teda ide len o slova precariousness and social dumping. Pozmeňovací návrh 7 za, proti. Zdržali sa zamietnuté. Pozmeňovací návrh 8, kto je za, proti, zdržali sa. Preveríme pozmeňovací návrh 8. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prešlo to, 26 hlasov. Teraz prejdeme na hlasovanie na návrhu alebo otázke v pozmenenej podobe. Kto je za? Takže otváram hlasovanie. že návrh ústnej otázky. Uzatváram hlasovanie. Prešlo to 48 hlasom. Nik proti. Teraz prejdeme na uznesenie pani Reinke, prosili ste o slovo. Ďakujem, pani predsednička. takže boli e, veľmi neskoro v noci navrhnuté kompromisné návrhy e, k tomuto uzneseniu a pre nás aj pre iné skupiny bolo ťažké sa na to pripraviť a lepšie sa pozrieť na tie kompromisné návrhy a rozhodnúť, ako budeme hlasovať. Čiže moja otázka je, či by sme mohli posunúť toto hlasovanie, pretože by sme chceli sa trošku podrobnejšie pozrieť na tie nové kompromisy. Viem, že to vychádza z pozmeňovacích návrhov, ktoré tu už boli, ale napriek tomu niektorí z nich boli zlúčené, čiže požiadala by som, či by sme mohli posunúť hlasovanie, lebo myslím, že aj pre iné skupiny by bolo užitočné mať možnosť pozrieť sa na kompromisy, ktoré sú navrhnuté a keď e, sú doručené takto neskoro, tak je to nemožné. Takže teraz musíme hlasovať o tom, či budeme hlasovať. Chcem požiadať, aby sa hlasovalo o posunutí tohto uznesenia, čiže eh, eh, hlasovať o tom na budúcej hlasovacej schôdzi. Dobre, takže môžete zdvihnúť ruky. Tí z vás, ktorí by chceli, aby sa posunulo toto hlasovanie, zdvihnite ruky. That means that we vote now. To znamená, že budeme hlasovať teraz. Takže ideme podľa hlasovacieho zoznamu. Kompromis 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Kompromis 23 za. Proti? Zdržali sa. Preveríme kompromis 23. Otváram hlasovanie. Kompromisný návrh 23. Kompromis 23. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Neprešlo. Zamietnuté 5, opäť hlasov. Pozmeňovací návrh 65, rozdelené hlasovanie, prvá časť, kto je za? Proti, zdržali sa, prijatý, druhá časť, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz šesťdesiat šesť, kompromisný návrh šesťdesiat šesť, prvá časť, kto je za? proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa, prešlo, prijatý. Prebačte, dobre, preveríme druhú časť. Otváram hlasovanie teraz. Uzatváram hlasovanie. O jeden hlas SD a EPP na viac. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 26 hlasmi. Kompromisný návrh 20. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Kompromis 25 za. Proti? Zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 69, rozdelené hlasovanie, prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijatí. Teraz druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Preveríme druhú časť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 1 EPP hlas navyše. Uzatváram hlasovanie. Negatívny výsledok tretia časť. Odpadáva, čiže prejdeme na pozmeňovací návrh 70 za, proti zdrali sa prijatý, 71 za, proti zdrali sa prijatý je to rozdelené hlasovanie k roz, pozmeňovaciemu návrhu 72, kto je za, proti, <clears throat> zdržali sa prijatí, druhá časť za, proti, zdržali sa. Ja myslím, že je to zamietnuté, ale tú druhú časť preveríme. Čiže otváram hlasovanie k druhej časti. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 26 hlasov proti. Kompromis 24, kto je za, kto je proti. Zdržali sa zamietnuté. Pozmeňovací návrh 73 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijatý. Pozmeňovací návrh 78. Za, proti, zdržali sa. Preveríme pozmeňovací návrh 78. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 26 hlasmi. 79 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 80 za, proti, zdržali sa prijatí. 81 za, proti, zdržali sa prijatí. Preveríme pozmeňovací návrh 81, otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie. Prešlo to o 28 hlasov. Pozmeňovací návrh 82, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 83 za, proti, zdržali sa prijatí. 84 za, proti. Preveríme pozmeňovací návrh 84. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prešlo to 23 hlasmi. Teraz kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 91 za, proti, preveríme pozmeňovací návrh 91, otváram hlasovanie. And the vote is now. Hlasovanie je ukončené. Je to prijaté 27 hlasmi, 92 za, proti, zdržali sa prijaté. 93 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijaté. 105 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijaté. Sto e, jedenáct za, proti, zdržali sa. Preveríme si to, aby sme si boli istí. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. A Je to prijaté 27 hlasmi. Kompromis 12 e, za, proti, zdržali sa prijaté. 120 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 26 e, za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 27 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa prijaté. Sto dvadsať osem za, proti, zdržali sa prijaté. Sto jedna za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 28 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa prijatí. 139 za, proti, zdržali sa prijaté. 142 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa prijaté. 148 za, proti, zdržali sa prijaté. Preveríme si 148. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Je to prijaté prepačte, zamietnuté o tri hlasy. 149 za, proti, zdržali sa prijaté, 151 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 16 za, či zdržali sa prijaté, 156 oddelené hlasovanie prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, je to zamietnuté, ale môžeme si to overiť. Kontrolujeme druhú časť 156. Končím hlasovanie a je to zamietnuté. 34 hlasov proti, 157 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Preveríme si to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie k 157. Je to prijaté. 27 hlasov za. 158 za, proti, zdržali sa prijaté, 159 za, proti, zdržali sa prijaté, 160 za, proti, preveríme si 160, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a je to prijaté 27 hlasmi. 161 za, proti, zdržali sa prijaté. 162 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 17 za, proti, zdržali sa prijatí, 166 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa prijatí. 169 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa prijaté. 175 za, proti, zdržali sa prijaté. 176 za, proti, zdržali sa prijaté. 177 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Preveríme si 177. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Je to zamietnuté. 34 hlasov bolo proti. 178 za, proti, zdržali sa prijaté. 179 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 180 za, proti, zdržali sa prijaté, 181 za, proti, zdržali sa zamietnuté. A potom prejdeme k 183 za, proti, zdržali sa. To si preveríme. Otvorím, otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Je to prijaté 31 hlasmi, 184 za, proti. To si preveríme, lebo príliš málo z vás dvíhalo ruky. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 185 za, proti, zdržali sa prijaté, 186 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 187 za, proti, zdržali sa prijaté, 188 za, proti, zdržali sa prijaté, 189 za, proti, to si preveríme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to prijaté 31 hlasmi. 190 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 191 za, proti, zdržali sa prijaté. 192 za, proti, zdržali sa prijaté. 194 za, proti, e, zdržali sa zamietnuté, 194 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Prejdeme teraz k e, citáciám. Jednotka za, proti, zdržali sa prijaté. Dvojka za, proti, zdržali sa prijaté. Tri za, proti, zdržali sa zamietnuté. Úvodné ustanovenia kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. Deviatka za, proti, zdržali sa, prijaté. Desiatka za, proti, zdržali sa, prijaté. Jedenáctka za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 1a za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 22 za, proti, zdržali sa prijaté. 16 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Povedala by som, ale preveríme si 16. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to zamietnuté. E, kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté. 21 za, proti, zdržali sa prijaté. 22 za, proti, zdržali sa prijaté. 23 za, proti, zdržali sa prijaté. 24 za, proti, Preveríme si 24. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to zamietnuté o jeden hlas. 25 za, proti. Preveríme si to. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. 25. Je to prijaté 27 hlasmi. 26 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 26 za, teda otvorím hlasovanie, končím hlasovanie. O jeden hlas PP máme navyše. Je to zamietnuté 32 hlasmi. A teraz kompromis 21. Kto je za... Vidíte, mne sa páči červená. Kompromis 21 za, proti, e, zdržali sa prijaté, 28 za, proti, povedala by som, že je to prijaté, Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté. 32 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Preveríme si 32. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to prijaté 27 hlasmi. 33 za, proti, zdržali sa prijaté, 34 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 35 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Prepačte, 35 musíme preveriť. Otváram hlasovanie. A myslím, že je to prijaté. Je to pred 27 hlasmi. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijaté. trojka za, proti, zdržali sa zamietnuté. 44 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 45 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 46 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté, 53 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 55 za, proti, zdržali sa prijaté, 56 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 57 za, proti, zdržali sa prijaté, 59 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 60 Oddelené hlasovanie, prvá časť, za, proti, zdržali sa, prijaté, druhá časť, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o návrhu uznesenia v pozmenenej podobe, elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené a je to prijaté 42 hlasmi, 5 proti, 2 sa zdržali. Gratulujeme. E, Spravdajcovi za dobrú prácu. Teraz prejdeme nariadeniu o elektronickej karte. Začíname pozmeňovacím návrhom 16 a 17. O nich sa hlasuje spoločne. Kto je za? Proti? Preveríme si toto hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je teraz ukončené. A je to prijaté 29 hlasmi. Dobre, takže povedzme, že ideme priamo k poslednému eh, hlasovaniu. Tento výsledok totiž hovorí, že prejdeme priamo k eh, záverečnému hlasovaniu, k tomuto návrhu stanoviska. Teda strana 11. pani e, Harkin. Prosím, mohli by ste zopakovať, čo ste práve povedali? Ospravedlňujem sa. Prejdeme priamo k uh, záverečnému hlasovaniu. Prepačte, možno to nebolo správne po anglicky. Uh, ale teda je to na strane 11, záverečné hlasovanie, možno e, sa to po anglicky povie inak, takže záverečné hlasovanie o e, návrhu e, e, stanoviska v jeho pozmenenej podobe. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. a je to prijaté 28 hlasmi. Ďakujem pekne, pani Harkin. Teraz prejdeme k ďalšiemu kroku, k návrhu smernice. k elektronickej karte. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 17 a 18 ako o jednom e, pozmeňujúcom návrhu elektronicky, aby sme boli čo najpresnejší. Takže otváram hlasovanie pomocou našich hlasovacích zariadení. Máme tu o jeden hlas EPP navyše ešte stále o jeden hlas navyše. Ďakujem, pán Becker. To znamená 30 hlasov za, 20 proti. A 0 e, sa e, zdržalo. Takže prejdeme priamo k e, záverečnému hlasovaniu. Hlasujeme o návrhu stanoviska elektronicky, aby sme boli presní. Otváram hlasovanie. Máme tu o jeden uh, hlas EPP naviac. Ďakujem, pán Becker. Výsledkom je 28 hlasov za, 20 proti 2 sa zdržali. Ďakujem veľmi pekne. And... Ďakujeme. A budeme mať teraz ďalší veľmi dôležitý bod ďalšieho programu. Dúfam, že aspoň niektorí z vás tu zostanú a vypočujú si to, ale dám vám pár minút, aby ste mohli výjsť z miestnosti. Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia. Yeah. Yeah, the voting session long, but it's also a long session. Yeah, yeah, yeah.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

And, uh, Ďakujem. Takže sa dostávame k bodu 12. Poprosím vás, aby ste sa posadili a slovo dám spravodajovi pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia pánovi Balasovi. Máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Predtým, ako prejdem k podstate veci, dovolte, aby som srdečne poďakoval všetkým spravodajcom, tieňovým spravodajcom, ktorí napomohli vypracovaniu tohto znenia, ale predovšetkým výboru EMPL, pretože sme mali asi 600 pozmeňujúcich návrhov k tomuto zneniu. Takže to dokazuje zájem na túto tú dôležitú tému. Je to dobre. Bol som spravodajcom k práve z vlastnej iniciatívy o boji proti sociálnemu dumpingu. dumpingu tak sme mali asi 700 návrhov, takže 600 je pre mňa hračka. A teda už teraz som si prečítal všetky. A dnes vám teda môžem povedať, aká je taká prvá syntéza, stav diskusie v téme, ktorá je komplikovaná, pretože tam je viacero bodov a nie sú uh, nevyhnutne prepojené jeden s druhým. Takže začnem tým, že poviem o tom, v akom duchu sme prezentovali tento návrh revízie nariadenia, aby sa napomohlo európskej mobilite a zaručila sa bezpečnosť a efektívnosť práv všetkých Európanov. To je taký vývoj EÚ, ako e, pracovníci e, majú právo na ochranu toto je systém koordinácie, neharmonizovaný systém. E, máme rôzne sociálne systémy podľa jednotlivých krajín a ja pripomínam, že nie je len Európska únia, ktorej sa to dotýka, pretože Island, Liechtensteinsko, Norsko až e, Vajčiarsko sú tiež v tomto priestore, o ktorom hovoríme. Takže Chcem vám sprostredkovať moje prvé dojmy e, o rozličných rozmeroch e, tohto textu. Európska komisia predovšetkým prináša zmeny v oblasti koordinácie e, dávok nezamestnosti v troch oblastiach. Poprvé ide o prenosnosť týchto dávok. Napríklad, ak niekto hľadá zamestnanie v zahraničí, môže dočasne toto preniesť do zahraničia Komisia to pokryla v návrhu od 3 na 6 mesiacov s možnosťou ponechať na členský štát možnosť e, rozšírenia tohto obdobia. Som naklonený tomuto návrhu a navrhujem dokonca rozšíriť túto možnosť prenositeľnosti až e, teda to bol takýto môj, bol môj pôvodný návrh, ako ste si to prečítali a k tomu ste predložili vaše pozmeňujúce návrhy. Existuje, keď si prečítame pozmeňujúce návrhy E, rôznosť a diverzita názorov v jednotlivých politických frakciách k tejto téme. Niektorí podporujú e, pôvodný návrh komisie, niektorí chcú zachovať súčasnú situáciu, ostatní sú za e, úplný, úplnú možnosť vývozu, vývozu týchto práv. Je potrebné nájsť rovnováhu a možno sa nám podarí eh, naspäť sa vrátiť k tomu pôvodnému návrhu. Neviem, o tomto musíme diskutovať. Rešpektujem všetky stanoviská, ktoré boli predložené. Musíme brať do úvahy ale aj rozdiely k tejto téme a tie sa týkajú všetkých politických skupín, vrátane tej mojej. Ako spravodajca e, eh, chcem, aby sme mali ambíciu od nadramec toho, čo komisia navrhuje, síce rozšírenie na 6 mesiacov možností vývozu týchto dávok nezamestnanosti. Len pripomeniem štúdiu pre komisiu a tiež e, služby pre výskum Európskeho parlamentu, kde sa hovorí o vývoze týchto práv, čo vlastne zvýši možnosť tejto osoby uchádzača o zamestnanie nájsť si prácu. Toko, mm, toto poznamenalo celý priebeh diskusie. Pokiaľ ide o akumuláciu alebo agregáciu členská krajina posledného zamestnania, e, musí brať do úvahy e, poistné plnenie, ktoré sa realizovalo v iných krajinách od 1 do 3 mesiacov. Inak to bude mať e, na starosti tá predchádzajúca krajina. To je návrh komisie. Súčasná situácia je taká zmetočná, pokiaľ ide o jednotlivé členské krajiny. Každá členská krajina má rôzne minimálne obdobie mm, od pár týždňov do troch mesiacov. Ja chcem zdôrazniť tú skutočnosť, že agregácia je základom tejto legislatívy. Ako o tom hovorí aj e, štúdia Európskeho parlamentu z minulého týždňa, návrh komisie nad rámec objasnenia, ktoré prináša, obsahuje aj reštriktívny aspekt a preto som navrhol, aby sme sa vrátili na obdobie jedného mesiaca minimálneho obdobia činnosti, predtým ako sa budú agregovať tie e, obdobia plnenia posledného zamestnania. K tejto téme máme najviac rozličných návrhov a najviac e, pozmeňujúcich návrhov, ktoré hovoria o tom, že toto obdobie bude povinné od prvého dňa, ako to hovorí pozmeňujúci návrh 98 pani Žazlovika a ostatných poslancov EPP, pani Stevens napríklad a ostatní poslanci z EKR chcú 6 mesiacov k pozmeňujúcemu návrhu 104. Okrem otázky minimálneho trvania poistného plnenia, Predtým, ako prejdeme k agregovaniu, e, máme tiež zaujímavé návrhy, ako napríklad 103 Emilian Pavel. E, tam sa hovorí o tom, že to poistné plnenie by malo e, pohrňať aj možnosť pracovnej neschopnosti po mm, chorobe alebo po nejakom úraze. Tu sú naozaj rôzne názory, preto chcem navrhnúť kompromisný návrh, aby sme združili väčšinu pokiaľ ide o cezhraničných pracovníkov, to je veľmi citlivá téma. Komisia navrhuje, aby to bola členská krajina posledného zamestnania, ktorá bude vyplácať nezamestnanecké dávky takýmto pracovníkom počas 12 mesiacov. Podľa súčasných pravidel členská krajina, kde má pracovník trvalý pobyt, je kompetentná aj v prípade týchto cezhraničných pracovníkov. Zdá sa legitímne, že členská krajina, kde sú vyplacené tieto sociálne dávky, je tá krajina, ktorá vypláca aj nezamestnanecké dávky a preto je potrebné e, k tomuto zneniu e, doložiť objasnenia aby sme e, nemali praktické problémy, administratívne problémy, e, jazykové problémy, aby boli objasnené kompetencie e, verejných služieb. E, Tiež som chcel zdôrazniť, že členské krajiny, ak si to želajú, môžu mať finančný systém zameraný na kompenzáciu prípadných rozdielov úrovne a trvania týchto dávkov, dávok. Existujú pracovníci, ktorí s navrhovaným systémom komisie možno stratia veľké prostriedky a ocitnú sa v situácii, ktorá bude veľmi komplikovaná. Budú tu e, právne rozdiely, kde bude potrebné toto riešiť s národnými orgánmi, v ktorých títo ľudia pracovali. Takže áno, návrhu komisie nepochybne, ale s úpravami, ktoré sú veľmi dôležité pre cezhraničných pracovníkov, ak sa nechceme ocitnúť e, v nejakej zhoršenej sociálnej situácii. Naozaj je tu rôznorodosť názorov a zaujímalo, ba, zaujímalo by ma, ako majú na aký majú názor tieňoví spravodajcovia k súčasnému systému, k, model finančný, modelu finančných kompenzácií, ktorý by bol naozaj efektívny, alebo s pani Zimmer. Tam je možnosť vytvorenia systému a la carte e, v úvodzovkách, teda srdenční pracovníci by mali na výber. Buď to bude európsky systém e, poistenia v nezamestnanosti pre srdenčných pracovníkov. Toto všetko sú návrhy, ktoré dnes sa týkajú a odzrkadľujú sa v rozličných návrhoch. Komisia navrhuje, aby sme vytvorili špeciálnu kapitolu, ktorá sa bude verovnať, dlho, venovať dlhodobej starostlivosti, pokiaľ ide o nemocenské dávky. Ja som za túto iniciatívu. Chcem, aby e, príslušný výbor užšie e, spolupracoval so sociálnymi partnermi, ktorí nie sú skutočne súčasťou tejto práce. A, a hlavne ide o vypracovanie zoznamu takýchto dávok. E, v tejto otázke očakávame, či bude väčšina za alebo proti vytvoreniu takejto kapitoly. Otázka, odpovede veľmi jasná. 342, čo podporuje pán Šupso z EPP, ako aj mnohí ďalší poslanci sú proti. 344, tenová spravodajca zelených, pani Lambert proti. 345 eh, tieňového spravodajcu ALDE, pani Arkin a viacerých poslancov sú proti. 346 tieňový spravodajca predseda GUE pani Zimmer a ostatní poslanci jej frakcie sú proti. A teda takto by sme mohli konštatovať, že určite tu bude veľká opozícia k vytvoreniu oddelenej kapitoly a je teda potrebné, aby sme pracovali na tom, ako čo najlepšie zaistiť v existujúcich kapitolách tieto nové návrhy, ktoré sa týkajú dlhodobých chorôb, ich definície a skutočnosti, aby teda tu bolo konkrétne a efektívne pravidlá, zrozumiteľné pre užívateľov snažíme sa získať tú rovnováhu a väčšinu. Návrh komisie chce tiež integrovať pôsobnosť e, Európskeho súdneho dvora, pokiaľ ide o podmienky prístupu e, takýchto pracovníkov k sociálnym dávkam. A ja si myslím, že rada je rovnakého názoru. Je tu viacero pozmeňujúcich návrhov, ktoré smerujú k úprave týchto návrh, k rozšíreniu týchto možností a myslím si, že ak chceme dosiahnuť dohodu, tak uh, nesmieme sa nechať zatiahnuť do ťažkých diskusí, ktoré uh, spochybňa našu vlastnú interpretáciu uh, týchto pravidiel a mali by sme zachovať rozumný rozmer týchto diskusí aby sa tieto pravidla uplatňovali čo najskôr. Pokiaľ ide o uplatniteľnú legislatívu, viacerých činností, vysielania a tak ďalej, mali by sme mať štandardné postupy, pokiaľ ide o formát a obsah týchto dokumentov sociálneho zabezpečenia k určeniu situácií, kde sa tento systém nachádza a pokiaľ ide o spochybnenie niektorých, niektoré detaily. Musíme posilniť spoluprácu medzi jednotlivými administratívnymi orgánmi. Princíp spolupráce sa musí potvrdiť, pokiaľ ide o všetky tieto témy. A z mojej strany môžem povedať, že nedostatok odpovedí povedie k spochybneniu kompetencií medzi jednotlivými orgánmi. Tieto návrhy podporujú viacerí poslanci tohto výbory 100, 50, 120 a ostatné návrhy, ako aj návrhy pani Ažea, aby sme zaistili e, optimálnu výmenu e, týchto názorov. Podporujem vytvorenie nového nástroj elektronickej siete, ktoré bude prepojené medzi jednotlivými orgánmi sociálneho zabezpečenia, tak ako to existuje v Belgicku zavedenie elektronickej karty u, alebo európskeho e, čísla sociálneho zabezpečenia je nevyhnutné, aby sme konečne zmodernizovali e, a digitalizovali tieto dokumenty. Prepačte, hovorí pani predsednička, spomalte trochu kvôli tlmočeniu. Čiže pozmenujúce návrhy 460, 461 a 462 GUE socialisti a demokrati a EPP idú tiež týmto smerom a to ma teší. Tiež si myslím, že je dôležité objasniť e, pravidlá, ktoré sa uplatňujú pre vysielaných pracovníkov, minimálne obdobia, ktoré sú povinné pre e, prispievanie do systému sociálneho zabezpečenia. 158 a 159 pani Moran Šartie, pán Rolán a ostatných ďalších členov EPP, ako aj pozmenujúci návrh 560 pani Adžea. Pokiaľ ide o predbežné vydávanie prenosných dokumentov pred vyslaním. A posledná téma, ktorá je zvlášť citlivá pre niektorých e, kolegov, je otázka e, rodinných prídavkov E, prídavkov na deti. Nie je, to, nie je to návrh komisie, ale je to návrh niektorých členských krajín. Pripomeňme si, menej ako 1% e, rodinných prídavkov sú vyplácané deťom, ktoré majú trvalý pobyt v iných členských krajinách ako v tých, kde pracujú ich rodičia a v tomto smere dopad na e, verejné financie E, presné objemy e, podľa mm, trvalého pobytu detí znamenajú, že tento systém je veľmi finančne náročný. Štvrtina poslancov tohto parlamentu je za takéto pričlenenie. Niektorí si neželajú, aby sa vytvoril e, takýto nárok v členských krajinách. Ja to beriem na vedomie. Je tu teda určitá opozícia k takémuto pričlenenie. Pričlenenie bude diskrimináciou medzi eh, jednotlivými členskými krajinami, eh, v ktorých európsky občania platia dane a zdá sa to ťažké akceptovať. A najdôležitejšie eh, je, že neexistuje žiadna štatická štúdia, ktorá by preukázala výhody a udržateľnosť verejných financií členských krajín, ktorý sa to týka. Vytvorenie takéhoto systému by bolo veľmi komplexné a finančne náročné a táto, tieto náklady bol, by boli vyššie ako tie, ktoré e, členské krajiny chcú vytvoriť. Z takéhoto dôvodu z mojej strany si neželám, aby tu existoval takýto nástroj. Budeme o tom diskutovať na stretnutí tieňových spravodajcov, aby sme sa pozreli na to, aké riešenia sú dnes možné. A na záver už končím by som si želal, aby revízia koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia e, e, neviedla k nejakému sociálnemu turizmu, k protekcionizmu. Myslím si, že táto revízia naopak by mala umožniť kontinuitu sociálnych práv občanov, mala by napomáhať e, ich mobilite a som k dispozícii kolegom z výboru pokiaľ ide o túto sociálnu legislatívu, ktorá je kľúčová a ďakujem vám za pozornosť. Je mi e, ľúto, že som rozprával tak rýchlo. Uh, uh, um, ďakujem pán Baláš za uh, tento veľmi pedagogický súhrn to sme potrebovali. Teraz dám slovo spravodajcovi z EPP. Pán Šulce, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem, pán Balas, za úvod. Je správne, čo tu bolo povedané, povedané skoro 700 pozmeňovacích návrhov a keď sa na ne presnejšie pozrieme, tak v každým smerom niečo máme. Myslím, že tu v Ample a predovšetkým medzi tieňovými spravodajcami musíme postupovať flexibilne, ak chceme nájsť riešenia, čo mňa znepokojuje, že sú e, rozdielne názory nielen v rámci jednotlivých politických skupín, ale vidíme tu rozdelenie medzi novými a starými členskými štátmi, takže musíme sa k tomu nejak postaviť. <clears throat> Takže začnem. Dlhodobá starostlivosť, teda veci, ktoré sú najmenej sporné. Myslím, že tu sa v Ample rýchlo na tom zhodneme, pretože viacerí kolegovia sa e, vyslovili za integráciu do kapitoly o chorobách, čo aj ja pokladám za veľmi zmysluplné. Druhý bod kodifikácia, e, pokiaľ ide o prístup e, k ekonomicky neaktívne osoby tu kodifikácia, prečo by sme nemali prevziať zákon, ktorý je vlastne e, platná jurisdikcia. Viaceré z rozhodnutí Európskeho súdneho dvora sa týkajú viac, väčšieho počtu rovnakých prípadov. Myslím si, že toto by poskytlo väčšiu právnu istotu. Aj tu som optimistický, že sa nám podarí zorganizovať väčšinu a dohodneme sa na spoločnom menovateľovi. Ďalšia téma, e, vyslaní pracovníci v, sociál- v oblasti sociálneho práva. Pokiaľ ide o boj proti podvodom, všetko, čo s tým súvisí, myslím, že aj tu sa rýchlo zhodneme. Ja sa vyslovujem za praktické riešenie v zaobchádzaní s formulárom A1. Krátkodobé vysielania eh, musia byť možné, eh, aby to bolo nebyrokratické úpravy, ktoré už eh, navrhla k tomu správna komisia, tiež pokladám za praktické pokiaľ sa vo všetkých členských štátoch zabezpečí, že formulár A1 pred krátko, možno požiadať o tento formulár krátko pred takýmto krátkodobým vyslaním, tak som za takúto úpravu. Aj určitá integrácia zamestnanca do systému eh, sociálneho poistenia pred vyslaním pokladám za zmysluplné, aj keď si myslím, že noví zamestnanci by nemali čakať príliš dlho, než môžu byť vyslaní, ale myslím si, že je správne, že určitý čas predtým budú e, zaregistrovaní e, v systéme sociálneho zabezpečenia e, v krajine. Pokiaľ ide o dávky v nezamestnanosti, e, v kapitole agregácia tu máme takmer všetky varianty, ktoré si vieme predstaviť, aj tie, ktoré E, sa týkajú jednodennej úpravy, teda ktorý členský štát má byť zodpovedný až po pozmeňovacie návrhy, ako povedal spravodajca, ktoré si vyžadujú obdobie pred poistením 6 mesiacov. Všetci, čo si myslia, že e, e, týmto zavedením pomôžeme nezamestnaným v Európe, tým poviem nasledovné. Nemôžeme si želať uh, takéto veľkorysé obdobie, pretože v takom prípade ten eh, eh, nezamestnaný spadne do medzery, pretože agregácia a toto všetko spolu súvisí. Takže otázka potom je, čo urobíme s nezamestnaným, ktorý pracoval vo viacerých členských štátoch menej ako 3 mesiace, čiže nakoľko tento nezamestnaný sa musí vrátiť, koľko sa musí vrácať, aby eh, mohol uplatniť svoj nárok na dávky v nezamestnanosti potom dôležitý bod je, že rozdeľujeme e, e, vecné a, e, a finančné dávky, pretože nezamestnaní to potom nedostane z jedného miesta. Spravidajca spomenul indexáciu príspevkov na deti, tu je tiež zmetočný obraz ALDE, GUE, EKR na EPP predložili pozmeňovacie návrhy, pokiaľ ide o indexáciu na deti. Ja to pokladám za správne a chcem to vysvetliť Poprvé, a to vždy treba spomenúť, David Cameron to požadoval, to, jemu to bolo prislúbené od e, ostatných premiérov, aby Briti ostali v Európskej únii. No a teraz treba občanom EÚ vysvetliť, prečo to platilo vtedy a teraz už to nemá platiť. Druhá vec je, komisia uvádza vo svojom vlastnom návrhu, že je to e, právomoc členských štátov, e, ako sa majú poskytovať rodinné prídavky. A pokiaľ ide o E, peniaze pre vlastných e, občanov, e, ak tam majú nižšie náklady na živobytie, než je to ako napríklad v Luxembursku alebo v Bruseli. Aj toto treba vysvetliť občanov, prečo to pre nich platí a pre občanov nie. Na základe vysokých dávok na deti sa pracovníci môžu ponúknuť e, lacnejšie, pretože tieto peniaze e, môžu vnímať ako súčasť mzdy a to podľa mňa vedie k určitej forme sociálneho dumpingu. Aj toto je spätná väzba z niektorých členských štátov, ktorú by sme nemali podceňovať. A po piaté, krajiny, ktoré sa vehementne zasadzujú proti indexácii, tých je viacero, už dnes indexujú vlastných pracovníkov. Ani to by sme nemali zabúdať. By som tu uviedol niekoľko príkladov, ktoré sem podľa mňa patria je tu skupina krajín, ktorá má e, strop príjmov ako kritérium pre e, poberanie e, prídavkov na deti a iných prídavok. Čiže keď ste v krajine nad, týmto, nad touto hodnotou, tak v, v, v rodnej krajine vám nič nevyplatia. Ak druhý rodič pracuje v zahraničí, tak zahraničný štát podľa európskych koordinačných pravidiel musí previesť e, dávky na deti a nie len tú rozdielnú sumu, tak ako by to bolo obvykle európske právo. Podľa mňa toto je nespravodlivá situácia. A ďalší bod k tomu. Niektoré členské štáty poskytujú e, e, daňové úlavy deťom s rodinami, pokiaľ to dieťa je v tej istej domácnosti e, s týmito daňovými poplatcami. Čiže to znamená, že to dieťa sa musí zdržiavať v tom istom členskom štáte ako pracovník. A to podľa mňa obmedzuje obmedzi tú, mobilitu zamestnancov. Čiže tí ľudia si rozmyslia, či opustia krajinu pre prácu v inej krajine. Ďalší dôležitý bod. Je tu jeden členský štát, ktorý e, neplatí ani dávky na deti na vlastnom území, nevypláca dávky na deti na vlastnom území, ak títo ľudia e, poberajú dávky na deti v zahraničí. Takže to je zase iná forma diskriminácie. Aj tým by sme sa mali zaoberať. A posledný bod. Zdá sa, e, že tu jeden členský štát, ktorý rodinné dávky podlieha E, toto vlastnej dani. Takže Takže toto vlastne je odputané od účelu a pokladá sa to vlast, za vlastný zdroj a tým sa z toho stáva kohezná dávka a to tiež nie je možné. Čiže tieto body, ktoré som tu uviedol, <clears throat> si myslím, že sú dôležité, aby sme pochopili, prečo sa s tým musíme zaoberať. Nejde o to, aby sme diskriminovali alebo nie. Aj to 1%, čo uvádza komisia, e, vymeriavací základ podľa môjho názoru nie je celkom správny. Ja si myslím, že by bolo dôležitejšie, aby sme sa touto tematikou zaoberali, aby sme našli riešenie a aby sme tie body, ktoré som tu vymenoval, zmietli stola, to som takto, odmiet, takto som to prezentoval aj komisii. Ďakujem. You, Ďakujem, pán Šulce. Ešte raz, než budeme postupovať s pani Stevens, my majte na mysli vaše tempo, rečnícke tempo, hovorí predsednička, pretože inak je to trošku ťažké pre tlmočníkov, aby, aby tlmočili tak dobre, ako by chceli. Takže, teraz má slovo pani Stevens, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Pani predsednička, kolegovia. Budem hovoriť pomaly, po holandsky, aby mi všetky, všetci rozumeli bez problémov. Myslím si, že sa všetci zhodneme na tom, že máme dôležitú prácu v tejto reforme systému koordinácie systému sociálneho zabezpečenia. To je veľká výzva, a zároveň príležitosť. A síce musíme ukázať našim spoluobčanom, že Európa je zároveň sociálna aj spravodlivá. A že jednotný trh má určite veľa výhod a nie je synonymom toho, čo sa nazýva niekedy sociálny mm, turizmus alebo zneužívanie tohto systému. Je zásadné, aby sme vyslali tento signál. Milí kolegovia, z tohto dôvodu podporujem návrh Európskej komisie, ktorý je zameraný na to, aby členské krajiny mali možnosť zaručiť prístup k sociálnym dávkám, ale e, aby tu bol limit, pre, aby to neobmedzovalo občanov v mobilite. A novo e, prišelci musia najskôr prispievať do systému predtým, ako z neho budú čerpať vo forme sociálnych dávok, pretože inak by sa dalo povedať, že systém sociálneho zabezpečenia bude skutočne z dlhodobého hľadiska nefunkčný. A povedie to e, aj k podpore e, voľného pohybu ľudí, tovarov a služieb. Musíme sa vyhnúť teda situácie, keď sa systém zneužíva a ja chcem zdôrazniť aj to, že tu sa zameriavame len na túto turistiku sociálnych dávok a určite to nie je cieľom. Uh, uprieť občanom práva. A z tohto dôvodu mm, podporujem myšlienku určitého obdobia mm, očakávania 3 až šiestich mesiacov, ale musíme tu mať takéto tzv. obdobie čakania, aby občan, ktorý je mobilný, mohol požadovať uh, napríklad nezamestnanecké dávky v krajine, kde Um, kde si nájde bydlisko. Pokiaľ ide o prenosnosť nezamestnaneckých dávok, nemyslím si, že predlženie na 6 mesiacov je vhodné. Povedie to len k ďalším a početným problémom, pokiaľ ide o sprevádzanie, kontrolu a občania, ktorí sú mobilní, majú najmenšiu šancu Eh, na to, aby si takýmto spôsobom našli zamestnanie. Už teraz existuje celá séria technologických možností, ktorá umožňuje požiadať alebo hľadať si prácu v zahraničí bez toho, aby ste išli priamo na miesto eh, eh, mm, výkonu tej práce. Chcem sa vrátiť tiež k tej kontroverznej otázke indexácie rodinných prídavkov. Eh, pán spravodajca aj ostatní kolegovia už o tom hovorili za seba a hovorím to veľmi otvorene, ja som za eh, túto indexáciu, pretože je veľmi dôležité, aby dieťa nemalo znížené práva. Naopak, musí mať rovnakú podporu, rovnakú pomoc pre vzdelávanie a starostlivosť. Prečo komisia v rámci vysielania pracovníkov bráni princíp rovnakej mzdy za rovnakú prácu? Uh, a dáva to na rovnakú úroveň, ale nedefinuje princíp rovnakých dávok pre každé dieťa na akomkoľvek mieste. Je to také protirečenie. A ešte by som chcela stručne hovoriť o tom vysielaní. Myslím si, že tu sa zhodneme na tom, že e, prípady podvodov sú nepriateľné a vítam nedávne rozhodnutie Európskeho súdneho dvora v prípade Aguna. Toto rozhodnutie, rozsudok súdu znamená, že národní sudca, národní sudcovia nemôžu akceptovať e, takýto dokument, dokument, ktorý je predmetom nejakého podvodu a je skutočne e, potrebné sa snažiť o právnu istotu. Je kľúčové, aby sme bdeli nad tým, že tento princíp bude zakotvený v našich pravidlách. Milí kolegovia, viem veľmi dobre, že toto nebude ľahké, bude to komplikované, ale e, každý by mal mať na zreteli to, že potrebujeme systém a text, ktorý bude vyvážený. A ďakujem vám za pozornosť. Thank you, Madam Stevens. Ďakujem pani Stevens. Teraz dostane slovo pani Harkin. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Poprvé, ďakujem spravodajcovi za jeho veľmi zrozumiteľný prehľad návrhu a viacerých spozmeňovacích návrhov, ktoré boli predložené z môjho pohľadu. Koordinácia sociálneho zabezpečenia je zaistiť, aby e, občania uchádzajúca o prácu mali adekvátnu bezpečnostnú sieť a aby sa nedostali do situácie medzi dvoma rôznymi systémami. Keď sa pozrieme na niektoré z detajlov v rámci um, nadpisu uh, e, pri dávku v, uh, v nezamestnanosti, dávok v nezamestnanosti, ako bolo povedané, je tu celý rad štúdií, ktoré poukazujú na to, že rozšírenie um, tohto obdobia vysielania pracovníkov je lepšia, uh, zlepšuje ich šancu na uh, prácu. Ja by som bola ochotná zvážiť rozšírenie, ale v tomto kontexte e, jeden z problémov, ktorému čelíme, je, že členské štáty majú problém e, s monitorovaním pracovníka, ktorý je v, v zahraničí a určitým spôsobom toto by mohlo vytvoriť e, nefér, nespravodlivosť s pracovníkmi, ktorí ostanú v domovskom členskom štáte, čiže je to zložitý problém, ale ja si myslím, že sa nám podarí nájsť k tomu riešenie. Pokiaľ ide o agregáciu, ALDE súhlasí s tým kľúčovým návrhom a môže ho podporiť. Podľa môjho názoru, čo sa týka pracovníkov, musíme zabezpečiť, aby e, e, cezhraniční pracovníci boli chránení a musíme zabezpečiť, aby v finálnom texte aby to neviedlo k administratívnym e, problémom. Je to následné, môže to byť agregované. Moja obava je, že toto by mohlo byť natoľko zložité, že títo pracovníci by mohli čeliť e, problémom e, pri získaní svojich nárokov. Čiže e, čo sa týka dlhodobej práce, nepodporujeme založenie samostatnej kapitoly, pokiaľ ide o tieto prídavky. Ekonomicky neaktívni občania sme za kodifikáciu E, jurisdikcie e, Európskeho súdneho dvora, aby sa vytvorila rovnováha, ale ja som ochotná vypočuť si aj argumenty zo všetkých strán k tomuto, pretože akéko, všetko, každé rozhodnutie je iné a nemyslím si, že tu môžeme mať základné stanovisko, niekedy kodifikujeme tieto rozhodnutia a niekedy nie a myslím si, že to je jedno z rozhodnutí, ktoré tu budeme musieť urobiť. Čo sa týka vysielaných pracovníkov, či sú teda predpokladám, že chceme zabezpečiť, že akékoľvek návrhy, ktoré budeme presadzovať, sú čo najúžšie. Ale všetci sa zhodneme, že v kontexte možných podvodov a tak ďalej musíme nájsť kompromis, eh, vďaka ktorému sa tomu vyhneme. Rodinné prídavky sú tu rôzne postoje v ALDE my sme predložili niekoľko pozmeňovacích návrhov od niekoľkých poslancov, aby sme podporili princíp vytvorenia spravodlivej eh, fakultatívnej možnosti pre eh, výpočet rodinných prídavkov, ak rodič pracuje v jednom členskom štáte a deti bývajú v inom. Myslím si, že pán Šulce poskytol veľmi eh, dobrý prehľad jednotlivých systémov ktoré fungujú rôznymi spôsobmi v rôznych členských štátoch, všetko od uh, ustanovenia o službách až po zdaňovanie. Čiže čo musíme urobiť je predskúmať tieto aspekty a zabezpečiť uh, také riešenie, ktoré bude fungovať. Myslím si, že toto bude mimoriadne zložitá záležitosť, ale musíme vynaložiť úsilia na to, aby sme docielili nejakú dohodu E, k tejto otázke a naozaj som veľmi otvorená vypočuť si, e, čo tu bude povedané a pokúsiť sa nájsť kompromis. Čiže ešte raz ďakujem spravodajcovi a teším sa na dobrú spoluprácu a e, už očakávam veľa dlhých zasadnutí. Thank you. Paloma López Bermejo. Ďalšia reč, ďalší reč, ďalšia rečnička, ďakujem. Ja zastupujem kolegyňu, ktorá dnes nemohla prísť. Je predsedničkou našej skupiny a ešte e, musela byť na iných miestach, mala iné záväzky. Čiže ja predstavím stanovisko Gaby. Vo všeobecnosti súhlasíme s pozíciou práce spravodajcu s našimi zmenami by sme mohli e, tú prácu zlepšiť. Máme všeobecné pozmeňovacie návrhy, e, ktoré sú zoskupené podľa štyroch e, princípov. Koordinačné pravidlá pre sociálne poistenie. Toto musí zohľadňovať čo najlepšie sociálne práva všetkých európskych občanov a občaniek v zahraničí rovnaký prístup, zrovnoprávnenie je dôležitý aspekt. Pravidla musia byť čo najjednoduchšie pre občanov a správy, akékoľvek administratívne prekážky pre občanov, ktoré vedú k zložitým pravidlám, tým sa musíme vyhnúť. Po tretie, rozhodne nesmieme eh, upodozrievať občanov EÚ pretože uplatňujú svoje právo na voľný pohyb. A zároveň zamestnancov e, musíme chrániť e, pred e, podvodom v sociálnom poistení zo strany jednotlivých spoločností. Radi budeme spolupracovať, nechcem teraz predstavovať všetky pozmeňovacie návrhy, ale chcem sa zamerať na niektoré aspekty. Ide tu predovšetkým o zamestnancov bez príjmu, ktorí hľadajú prácu, ako aj zamestnancov, ktorí sú ekonomicky neaktívni. Chceli by sme podškrtnúť niektoré elementy, ako napríklad e, sociálna podpora alebo minimálne dávky v rámci koordinačných noriem, respektíve mohli by sme e, zriadiť systém e, sociálnej ochrany pre všetkých Európanov, ktorí pracujú v zahraničí, ktorí zatiaľ boli mimo tohto systému. Týmito zmenami by sme chceli e, chrániť, posilniť práva dotknutých, ktorí žijú v zahraničí a ktorí nemajú príjem, respektíve hľadajú si prácu. Ide aj o základné právo na sociálne poistenie. Máme na mysli cezhraničných pracovníkov, je ich prístup e, k zdravotnej starostlivosti podľa zásad e, hostiteľskej krajiny. Čo sa týka pokrytia pri dlhodobých prípadoch, ide o národnú zdravotlivosť, súkromný systém, teda e, dlhé trvanie a tak ďalej. Čiže dlhodobý systém v spojení eh, so sociálnym poistením, sociálnym zabezpečením môže eh, eh, vytvoriť problém, čiže to musí byť v kapitole o zdravotníctve so zoznamom pokrytí, ktoré sú možné, s definíciami. Čiže ide tu o nariadenie cezhraniční pracovníci. Komisia chce zaviesť 12-mesačnú um, lehotu predtým, než cezhraničný pracovník môže požiadať o poistenie. Nezamestnaný potom riskuje, že príde o e, poistku. Ide tu aj o dávky v nezamestnanosti, od štátu posledného trvalého bydliska alebo od e, hostiteľskej krajiny. E, osoba musí mať možnosť hľadať si prácu, ak nemá lepšie možnosti na trhu práce vo vlastnej krajine. Dávky v nezamestnanosti mm, to musí byť až do vypršania. Potom zamestnanci, ktorí žijú v zahraničí, musí byť možnosť e, nájsť si prácu, keď sa snažíme odburávať problémy v cezhraničnom kontexte. Potom e, zavedenie trojmesačnej lehoty predtým, než môžu zaviesť odávky v nezamestnanosti, ešte viac komplikuje pravidlá tak pre pracovníkov, ako aj pre administratívu. Znížiť toto obdobie na jeden mesiac, to si myslíme, že by bolo ešte zložitejšie. Snažíme sa totiž e, skôr zjednodušovať e, a článok 61 e, o špecifických pravidlách pre e, súčet tých období by sa mal zjednodušiť, aby to sčítanie bolo jednoduchšie. A pokiaľ ide o davin, rodinné prídavky, tu sa približujeme k návrhu komisie. Mm, udelovali by sa eh, tieto dávky iba rodinám v príslušnom členskom štáte. Je potrebné zachovať eh, povinnosť eh, dávok v pohraničných situáciách a je potrebné zabezpečiť, aby sa občania nebáli, že prídu o svoje dávky za určitej situácii a že ich práva budú pokryté vypočítané, ošetrené a že sa neobmedzia podľa smernice o práci. Je teda dôležité, aby e, mohli byť naďalej na trhu práce. Je to dôležité pre stabilitu našej ekonomiky a my dúfame, že táto naša práca e, bude naozaj plodná. E, sme ochotní spolupracovať s pánom spravodajcom aj s ostatnými deňovými spravodajcami. Môžete počítať s našou podporou. Thank you. Uh... Ďakujem. Slovo dostáva Jean Lambert. Ďakujem pekne. Vidím, že pred nami je e, dosť veľa práce, nemôžem si pomôcť, ale mám pocit, e, že by bolo naozaj milé, keby komisia bola predstavila tento návrh e, ako e, zmenu nie v aktuálnej podobe, ktorá nám berie naozaj veľmi veľa času, kedy sa snažíme e, zistiť, e, čo sa navrhuje, aké zmeny v porovnaní s aktuálnym textom. Možno je to taký námet pre budúcu novelizáciu. Chcela by som e, sa hlavne e, vyjadriť e, k dlhodobej starostlivosti s mnohými návrhmi, ktoré boli predložené. Súhlasím, aby to nebola samostatná kapitola, ale by to bolo v tej hlavnej časti, ako je to teraz. Máme pozmeňovacie návrhy v tejto súvislosti, ale samozrejme sme otvorení diskutovať s ostatnými, ako najlepšie e, docieliť e, to, o čo nám ide, pokiaľ ide o e, e referencie a teda definíciu ekonomicky neaktívnych. Snažíme sa to odstrániť, e, pretože si myslíme, že eh, judikatúra je tu stabilná, ale každý myslí na niečo eh, iné, čo toto eh, vlastne predstavuje. A preto by sme boli skôr za to, aby sa zúžil rozsah pôsobnosti oproti tomu, čo platí momentálne. Boli by sme radi, keby sa toto nemýšlo do tohto bodu. A potom, pokiaľ ide o pracovníkov, ktorí pracujú za hranicami, nemyslím tu tých, ktorí e, pôsobia v pohraničných oblastiach, e, treba rozlíšiť e, medzi takými, ktorí sú vyslaní do nejakého členského štátu, napríklad, že sa súčasťa nejakej jednodennej konferencie alebo e, e, podobne, alebo e, vlastne, či, a, ako to budeme vnímať vyslaných pracovníkov, ako podkategóriu tohto. Musíme sa snažiť hlavne zjednodušiť systém, ktorý tu máme momentálne. Navrhujeme teda pozmeňovací e, návrh so systémom, e, ktorý e, bol otvorený trom mesiacom. Nemusíte každý deň teda žiadať o to, ak idete za účelom práce do nejakého členského štátu. Máte len informovať, kedy cestujete my teda eh, navrhujeme, aby eh, sme eh, toto pustili cez informačný systém o vnútornom trhu, pretože členské štáty sa tom, mm, tejto téme venujú veľkú pozornosť. A chceli by sme o tom diskutovať aj s ostatnými deňovými spravodajcami, ako zabezpečiť jednoduchý systém pre tých, ktorí nie sú vyslaní pričom e, teda by sa samozrejme e, pracovalo stále aj s smernicou o vyslaných e, pracovníkoch, aby sa e, zabezpečila ochrana aj týchto práv. Takže ako dlho má byť niekto v systéme, v systéme sociálneho zabezpečenia v svojom štáte e, zamestnania? My navrhujeme dva mesiace predtým, než môžete byť e, vyslaní do zahraničia, ale samozrejme sme otvorení diskusiám na túto tému. Potom pokiaľ ide o rodinné prídavky, trošku sme rozšírili v tejto súvislosti návrh komisie ktorá e, sa vyjadruje v tejto oblasti, ale ne, e, pod, e, nepodporujeme tých, ktorí hovoria o prepojení na systém indexácie. Myslím si, že už aktuálne systémy sú dostatočne zložité. Ďakujem veľmi pekne. Môžeme sa na to pozerať aj z pohľadu e, solidarity niekedy. Ja som už povedala na tomto výbore e, v minulosti, že si musíme uvedomovať e, britskú nákazu v tejto oblasti. Musíme hovoriť, toto sú práva, na ktoré máte právo a mali by ste ich teda dostať. Takže my nepodporíme tých, ktorí chcú toto prepojiť na indexáciu. A ešte jedno eh, ponaučenie z aktuálnych diskusí o eh, právach eh, občanov, pokiaľ ide o obdobie práce, neschopnosti, nemocenské dávky. Každý by mal možnosť sa teda čerpať do systému v svojom štáte pobytu Musíme sa teraz zaberať e, prístupom e, e, k týmto systémom, aj keď teda nie sú súkromné systémy, ktoré by robili to, čo ľudia chcú, aby robili. Máme tu tiež pozmeňovací návrh, ktorý rozširuje aktuálne návrhy. Samozrejme sme otvorení kompromisom a rozhodli sme sa, že nepodporíme tú trojmesačnú lehotu, ehm, po ktorej je možné žiadať o podporu v nezamestnanosti, pretože spôsob, ako ehm, mnohí ľudia začínajú pracovať v zahraničí, za sebou prináša veľmi veľa otáznikov v tejto súvislosti. A máme potom tiež e, pár pozmeňovacích návrhov týkajúcich sa administratívneho výboru, e, prístupu ľudí k ním, e, tak aby sa riešili problémy, s ktorými sa stretávajú občania a tiež sa zaberme otázkou vykonávacích aktov, delegovaných aktov. Myslíme si, že toto sú dôležité otázky pre parlament. Takže e, takýmto smerom sa uberajú pozmeňovacie návrhy, ktoré sme predložili a tešíme sa e, na to, aby sme zistili, či sa nám, bude podar- e, či sa nám podarí ukončiť túto tému pred ešte koncom tohto obdobia. Ďakujem. Laura Adžia z FDD tu nie je. Nahrádzajú niekto? Nie, slova má teda ENF. Pán Machtán. Nech sa páči, máte slovo. Pani Melan je tieňovou spravodajkyňou a chcem ospravedlniť. Chcem ju ospravedlniť, nie je prítomná. Okay, thank you. Uh, the... Dobre, ďakujem. Dostali by sme sa teda týmto k zoznamu uh, kolegov, ktorí sa chcú vyjadriť. Uh, začíname pani Weber. Ďakujem pekne. Chcem poďakovať spravodajcovi za jeho správu, za jeho prezentáciu. Dnes e, samozrejme toto je veľmi dôležitá legislatíva. Európska únia sa vyvinula ďalej, ale tiež to ukazuje, akou komplexnou Európska únia je s jednotlivými systémami sociálneho zabezpečenia v členských štátoch Um, keď sa pozrieme na tie rozdiely vychádzajúce z ideológie, ja si myslím, že to je niečo normálne. E, niektorí si želajú väčšiu sociálnu ochranu, iní menšiu. To je prirodzené, ale to, čo vo mne vyvoláva obavy, sú rozdiely vychádzajúce z členských štátov. Prístup, e, ktorý môžu mať jednotlivé členské štáty, ktorý môže viesť k nespravodlivým systémom k diskriminácii. A ja by som chcela odkázať iba na jeden aspekt, eh, detské prídavky. Komisia samotná presne pred dvoma rokmi oznámila, že eh, sa bude zameriavať na, eh, takéto, na takúto revíziu a dospela k záveru, že z viacerých dôvodov um, to nie je vhodné. Napriek tomu tu máme viacero pozmeňovacích návrhov, ktoré hovoria o indexácii. Nikdy som si neuvedomila, že indexácia by mohla byť ekvivalentom diskriminácie, ale to len tak bokom. Dovolte mi, aby som položila otázku tým, ktorí navrhujú tieto pozmeňovacie návrhy. Takže myšlienkou je, že ak e, dieťa nebýva s rodičom, e, ktorý e, zarába, mal, mal by vlastne nárok na detské prídavky tej krajiny, v ktorej sa nachádza. Takže mám to pochopiť správne. Napríklad, ak holandský občan, ktorý pracuje v Holandsku, má dieťa v Arube, Eh, jeho dieťa by malo nárok na prídavky eh, platné v Arube, alebo ak dieťa nemeckého občana žije v Burundi, eh, bude dostávať prídavky na teda, úrovni, ktorá existuje v Burundi. Chcela by som to pochopiť, ako rozmýšľate, pokiaľ nevychádzate z toho, že zamestnanci, ktorí mm, mm, pracovníci prichádzajú z iných krajín, môžu mať teda deti v krajinách pôvodu. Ehm, tak z, toh- z tohto mne vychádza diskriminácia. A ak tu máme nemeckého pracovníka, ktorý napríklad pracuje v Rumunsku, v mojej krajine, ktorý ale e, zarába priemerný plat, e, ktorý je bežný v Rumunsku, ak jeho dieťa je stále v Nemecku, ako to vyriešite? bude mať rumunský e, zamestnávateľ povinnosť e, vyplácať dávku na úrovni e, bežnej v Nemecku. A ďakujem tiež spravodajcovi za to, že spomenul niečo, čo aj na veľmi pragmatickej úrovni je normálne. Hovoríme o jednom percente detí, ktoré by mohli byť v takejto situácii Naozaj je to hodné investovať toľko financí na vytvorenie komplexných, sofistikovaných mechanizmov, alebo hovoríme o nastávajúcich voľbách a o niečom, čo e, určité krajiny chcú ponúknuť svojim vodičom. Dúfam, že naozaj e, sa budem držiavať toho, čo je férové, spravodlivé a solidárne v tejto Európskej únii. Ďakujem. Thank you, Mr. Lenners. Ďakujem, pán Leners, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som sa venovať jednej osobitnej téme. Pozícii pracovníkov. A pôsobiacich e, v pohraničí. Toto by mohlo zjednodušiť e, život ľudí, ktorí e, pôsobia napríklad v mojom regióne. A ja naozaj žiadam možnosť voľby pre tých, ktorí pôsobia v pohraničí ktorí napríklad e, po 5 rokoch sa stanú nezamestnaní, potom čo pracovali v nejakom členskom štáte, mali by mať, mať možnosť vybrať si, v ktorej krajine budú žiadať o príspevok v nezamestnanosti, aby mohli zostať napojení na pracovný trh, ktorý im ponúka väčšie pracovné príležitosti. Komplexe situácii, waar grensarbeiders zich in bevinden erkennen napríklad v oblasti e, Limburgu. Musíme sa venovať e, jednotlivým situáciám typickým pre e, jednotlivé pohraničné oblasti, pretože to, čo je optimálne pre niekoho v jednom regióne, pre iných môže byť odlišné. Potrebujeme tu mať naozaj možnosť riešení na mieru. Návrh komisie je mať možnosť voľby pre pracovníkov v pohraničí. To je najlepšia ochrana, ktorá im umožní hľadať si nový, nové pracovné miesto, stimuluje ich v hľadaní pracovného miesta, neodrádza pracovníkov. Ide o takmer 800 tisíc ľudí, ktorí žijú v týchto pohraničných oblastiach v Európe, takže navrhujem, snažme sa ochrániť ich pozíciu pomocou tohto návrhu. Merci, madame. Pani Sande, ďakujem pekne, pani predsednička. Najskôr chcem poďakovať spravodajcovi a tieňovým spravodajcom za vykonanú prácu, ale predovšetkým za tú, čo ešte len vykonajú. Chcem sa vyjadriť hlavne ku kapitole, ktorá sa týka podmienok prístupu k nezamestnaneckým dávkam pre mobilných pracovníkov a chcem povedať, že návrh komisie ide globálne v dobrom smere. Zvlášť, keď sa hovorí o predlžení na 6 mesiacov tej možnosti e, prenositeľnosti týchto nezamestnaneckých dávok a vytvorenie minimálnych období troch mesiacov v e, krajine trvalého pobytu predtým, ako je možné nárokovať si na prístup k nezamestnaneckým dávkam. Ale za seba chcem zdôrazniť, tak ako môj kolega Leners e, to, že situácia prihraničných pracovníkov vrátane tých v mojom volebnom okrsku a v zvyšku Francúzska. Um, tu by som chcela zdôrazniť a povedať, že tu máme minimálne obdobia činnosti 12 mesiacov na miesto 3 mesiacov pre ostatných pracovníkov predtým, ako dôjde k transferu krajín, kde sa vyplácajú nezamestnanecké dávky. Myslím si, že je to dôležité, pretože aj keď situácia geografická je mm, taká, že hraniční pracovníci e, sú viac tej e, susednej krajine. Väčšina z nich e, má záujem zostať v krajine trvalého pobytu a teda musí tu byť ponechaná táto možnosť vybrať si zaregistrovať sa do verejnej služby pre zamestnanosť v krajine trvalého pobytu alebo v cezhranične, tak ako to existuje za hranicami a je dôležité, aby títo hraniční pracovníci mali možnosť vzdelávať sa, premiestňovať sa, mať všetky informácie k dispozícii v ich um, materčine. Na toto sa musíme zamerať s cieľom E, čo na najrychlejšieho znovu nájdenia si práce. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Deče, ďalší rečník, nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcel by som e, sa v prvom rade poďakovať Guillaumeovi Balážovi za jeho návrh. Je veľmi obsiahly a dobrý. Revízia eh, systémov, eh, sociálnych systémov je popri e, smernici o vysielaní pracovníkov určite najdôležitejším návrhom v našej oblasti počas tohto volebného obdobia s prepracovaním aktuálnych e, systémov alebo aktuálneho systému by sa voľný pohyb občanov zlepšoval a musel by sa rozšíriť. Právna istota e, je tu dôležitá tak pre občanov, ako aj pre členské štáty. Rovnako ako férové a vyvážené prerozdelenie záťaže medzi členskými štátmi. Rovnako samozrejme je dôležitá aj presaditeľnosť, vymahateľnosť týchto úprav vo všetkých oblastiach a krajinách. Chcel by som eh, poďakovať Guillaumeovi Balážovi eh, za eh, návrh súvisiaci s kartičkou o, sociálnom zabezpečení, alebo teda číslom sociálneho poistenia. To nám leží veľmi na srdci, aby sa tu niečo udialo. Ja si myslím, že toto je efektívna možnosť organizovať pracovné, teda kontroly práce a mať možnosť odsledovať Eh, vyvinutú eh, prácu. Ja si myslím, že skutočná eh, modernizácia môže fungovať iba, ak výmena údajov digitálnych údajov medzi členskými štátmi bude zorganizovaná rozumným spôsobom. Ja si myslím, že to musí byť jedno z našich ťažiskových miest v záujme ochrany E, zamestnancov, aby sme tu zabezpečili čo najväčšiu mieru transparentnosti a napríklad zamedzili aj zneužívaniu e, e, vystavených formulárov a jedna. Potrebujeme tu za týmto účelom naozaj e, výmenu digitálnych formulárov a zároveň aj zákonné lehoty, ktoré by úrady v členskom štáte B dali právo na informácie z členského štátu A, ak by táto lehota vypršala, Členský štát by potom mal mať možnosť e, to rozumne sám nahradiť. Myslím, že koordinácia administratívnych postupov v Európe je naozaj veľmi potrebná. K tomu potrebujeme rozumné e, návrhy, aby e, vlastne zodpovedali dobe, aby sme efektívne mohli zabezpečovať práva zamestnancov. Ďakujem. Uh, ďakujem pekne. Pán Becker, ktorý sa nám vrátil, dostáva slovo. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Chcel by som poďakovať spravodajcovi a aj tieňovým spravodajcom za vykonanú prácu v oblasti systémov sociálneho zabezpečenia a zvlášť ďakujem aj eh, pánovi Šulcemu z EPP za konsekventné spracovanie zásadných cieľov, ktoré nás všetkých spájajú. O čo ide v tejto oblasti? Je to náhoda, je to otázka indexácie rodinných prídavkov, aby eh, sme podporili životné náklady na deti tam, kde žijú a nie niekde inde je to len takéto jednoduché. Je tu zásadný aspekt sociálnej spravodlivosti, aby sme hlavne tieto náklady takýmto spôsobom pokryli a doteraz tomu tak nie je. Napríklad Veľká Británia by o tom mohla hovoriť, by tu nebola žiadna takáto diskusia, kde by sme sa zamýšľali nad tým, aký bude právidný rámec pre túto indexáciu rodinných eh, eh, prídavkov. Chcem poukázať na to, že pokiaľ ide o, o, o Rakúsko, tento návrh indexácie eh, nevnímame to ako povinné pre všetkých, pre všetky európske členské krajiny, ale ako možnosť, ktorú rozhodne pre seba každá členská krajina. To znamená, keď Sebastian Kurz toto bude rešpektovať, túto sociálnu spravodlivosť pre so, e, rakúske a zahraničné rodiny, ktorých deti žijú v Rakúsku, tak je to rakúske rozhodnutie. A aj naša ministerka pre sociálne otázky jednoznačne definovala, že táto indexácia uh, E, ktorá je formulovaná v návrhu komisiu, môže ísť oboma smermi. Je samozrejme, že musíme počítať s tým, že v niektorej e, krajine bude viac vyplácané, keď tam žijete s vašimi deťmi. A rozmer tejto diskusie, ktorý sa tu stále e, objavuje, percentuálne rozdiely, tu skutočne e, rozmazávajú tento, e, tento obraz. Je to štvrtina, štvrť miliardy eur, ktorá sa tam vypláca. Už teraz by to mohlo byť už aj vyššie. Moje čísla sú z roku 2016, mohlo by to byť e, o, o 300 miliónov. A úspora by bola sotva polovica, keď by nebudeme nútení vyplácať prostriedky na iné miesta, kde tieto deti žijú. Chcel by som jasne povedať, že Európska komisia z môjho pohľadu už dlho eh, je, mm, už dlho očakáme na takýto návrh a dúfam, že kolegovia z Európskeho parlamentu definovali takéto návrhy a že táto ich primeraným spôsobom zapracuje A v tomto smere aj dúfam, že toto bude férový návrh, prístupný pre všetkých, že tu bude argumentácia pochopiteľná pre všetkých a väčšina mojich kolegov takýto smer aj podporí. Ďakujem pekne. Pán Gerike, máte slovo. Oh, Ďakujem pekne, pani predsedničke. Ďakujem za túto komplexnú správu. Pre mňa je veľmi dôležité, aby systémy sociálneho zabezpečenia členských krajín Európskej únii boli porovnateľní, hlavne pokiaľ ide o rodinné prídavky, tak mala by tu byť e, finančná rovnováha a spravodlivosť. Zvlášť ide o prídavky na deti. Predstavte si, že budeme mať krajinu, ktorá e, vypláca 5,9 miliardy eur pre rodiny v zahraničí, približne asi petinu od celkových vyplatených prostriedky. Zdá sa to také zvláštne, ale je to tak. Nemecko to robí na základe európskych požiadaviek, o ktorých dnes diskutujeme. 200 tisíc e, detí v zahraničí dostáva peniaze z Nemecka a prim, e, zodpovedná agentúra sa týka e, e, krajín ako je Polsko a Česká republika a ďalších krajín. E, tejto, táto suma sa odlišuje podľa toho, ktoré dieťa je to v poradí. Takže priemerná mzda v Rumunsku predstavuje asi 640 eur mesačne a prečo to hovorím? Pretože toto je kľúčová otázka, ako my v rámci koordinácie sociálnych systémov, e, v systémov sociálneho zabezpečenia v Európe, ako naša diskusia sa bude vyvíjať. Takže môžem dať EPP len za pravdu. Musíme položiť v Európe otázku, či nejaká krajina, ktorá vypláca takéto e, e, dávky, ich musí vyplatiť, vyplatiť keď deti už nežijú v tejto krajine, alebo keď je to zahraničný e, zamestnanec, ktorý tam nikdy nežil. Áno, musíme otázku musíme prediskutovať. Musí e, vyplatiť krajina e, prídavky na deti v zahraničí. Minimálne tu musí byť takáto indexácia, aby odrkadlovala životné náklady v mieste, kde tieto deti žijú. Myslím si, že by sme mali, že musíme túto otázku prediskutovať, pretože zaujíma našich občanov a oni za nás hlasovali. Alebo hlasovali, dali nám naše hlasy, aby sme mohli o tom v parlamente rozhodnúť. Ďakujem, pán Kestenzen. Ďakujem. Ja musím povedať, že nezavidím nášmu spravodajcovi, pretože skutočne táto úloha je ťažká. Je tu veľa stanovísk, rozdielov, ale sme tu preto, ako zástupcovia európskych občanov, nie sme tu ako národní politici Určitým spôsobom áno, ale predsa len máme veci viac koordinovať. Takže pán Gerike hovoril o rodinách v rozličných európskych krajinách, nehovoril len o rodinách, ktoré sú v Nemecku a musíme dávať veľký pozor, pretože je tu riziko, že sa budeme eh, že budeme brať e, ako referenciu len situáciu v jednej krajine. Sú tu určité povinnosti, práva a povinnosti, keď hovoríme o, o, o zamestnancoch, ktorí prichádzajú k nám, potrebujeme ich, e, platia u nás dane a majú teda aj právo na dávky je to úplne rozumné. Je to oprávnené. Platia dane tak, ako kra- e, ostatní občania, ktorí sa v tej krajine narodili. Je tu tiež, e, sú tu určité špecifika jednotlivých krajín, ktoré sa odlišujú a je potrebné nájsť rovnováhu. Sú tu dva aspekty. Niektorí sa domnievajú, že rodinné prídavky musia byť indexované, ale sú aj iné dávky, ktoré by sa dali takto ošetriť. A, a čo e, um, dôchodcovia, ktorí trávia svoj dôchodok inde, čo máme ich e, vyhostiť? prečo by sme tam nemali robiť, e, nemali postupovať podobne? Aj tu by sme mohli dospieť k názoru, že sme zodpovední e, smerom k týmto e, dávkám. Máme tu aj Dánsko, Dáni, ktorí strávia 6 mesiacov alebo rok v Španielsku, dávky sú plne vyplácaní, pretože sú zaregistrovaní. Takže tento princíp, podľa ktorého stačí pracovať len 3 mesiace v krajine, kam teda idete, je potrebné aj prispievať, musíme sa vyhnúť diskriminácii, obrátenej diskriminácii. Chceme vytvoriť spravodlivý a rozumný systém. To by som vedel podporiť. Určite sa chcem vyhnúť diskriminácii. založenej na národnosti. Ďakujem. Ďalší rečník. Ďakujem, pani predsednička, ešte raz za to, že môžem e, stručne e, odpovedať, lebo som bol uh, priamo spomenutý dvoma kolegami, takže vám musíme rozlišovať medzi nárokom na dôchodok, do ktorého ako E, zamestnanec prispievam a v prípade um, prídavkov na deti v mnohých krajinách je to tak, že je úplne jedno, či zarábam tisíc eur, tri tisíc alebo päť tisíc eur. Dostanem vždy rovnaký príspevok na deti, to je jednoducho príspevok, e, za ktorý som nejako neprispieval predtým do systému. Je to dodatočný príspevok a preto by som sa nikdy nezasadzoval za to, aby sme aj e, také dávky ako e, dôchodok indexovali, e, pretože sme za, tý, e, za ne predtým prispievali do e, systému a ukázali sme tu naozaj na veľký prínos Európskej únie. Spýtali sa, čo sa stane e, v prípade napríklad Burundi alebo iných krajín mimo Európskej únie. To je práve problém, že v prípade týchto krajín takmer každý členský štát má vlastné zmluvy moja vlastná krajina Nemecko má s mnohými krajinami e, svoje vlastné zmluvy. Buď sa tam spomína indexácia, alebo tam nie je vôbec nič e, v, roz, v prípade potreby tam možno nie je žiadne, e, žiadne prídavky na deti. Takže tuto máme veľmi, veľmi pozitívnu situáciu v Európskej únii. A to, čo ste spomenuli tam, to závisí od toho, aké dohody majú jednotlivé krajiny s tretími štátmi mimo EÚ. A ešte veľmi dôležité, chcem e, stručne popísať, aký je systém, keď v jednej krajine pracujem a v druhej poberám e, detské prídavky. Ja som e, vedome nespomínal konkrétne krajiny, lebo tu nechcem nikoho obviňovať. Spomenul som jednoducho systém. Žijete s vašim dieťaťom v jednej krajine a tam možno máte právo, dajme tomu, na 100 eur. A váš partner, vaša žena, váš muž pracuje v inej krajine, napríklad v Nemecku by to bolo tak, že je tam e, právo na 190 eur. Takže v normálnom prípade by tam situácia bola taká, že dostanete tých 100 eur z vašej krajiny a potom ešte ten rozdiel, ak pracujete v Nemecku, dostanete 90 eur e, z Nemecka. Takže celkovo e, budete mať tých 190 eur ako prídavok na dieťa. Takže 100 eur vo vašej krajine a tých 90 doplatených zo strany Nemecka. Ale um, máme tu situáciu niektorých krajín, ktoré hovoria od určitej hranice, napríklad 1000 eur. Už v mojej krajine nikto nebude dostávať e, prídavok na deti, ale jeden partner pracuje v Nemecku a v tom prípade toto, Uh, uh, tento človek má predsa len nárok na detské prídavky z Nemecka a tu vlastne máme diskrimináciu domácich Keby ste pracovali obidvaja doma, nemáte nárok na prídavok na deti, ale pretože jeden z vás pracuje v Nemecku, máte 190 e, eur. A keď v inej krajine dostávate detské prídavky, niektorí hovoria, u nás nedostanete nič. Takže e, Nemecko vám musí e, kompletne vyplácať 190 eur a nie ako v tom prvom prípade, že by sa to podelilo medzi dve e, krajiny a niektoré krajiny dokonca zdaňujú e, prídavky na deti, čo podľa mňa je e, v e, rozpore s platným právom. Takže je nesprávne niekoho obviňovať, povedať, že táto krajina to robí dobre, táto zle, čokoľvek. Ja som len chcel poukázať na to, že v prípade tejto témy tu máme problém Ehm, kolega tu spomenul svoje čísla. V Nemecku je to trošku viac než pol miliardy eur ročne a ja nechcem, aby sme my z Bruselu hovorili, e, že každý členský štát musí indexovať. Ja len chcem, aby sme členským štátom dali férovú šancu, že ak si to želajú, to budú môcť robiť. Momentálne to možno nie je, musia sa pridržiavať e, aktuálne platných e, pravidiel, ktoré nepoznajú indexáciu. Ja by som chcel takúto možnosť členským štátom dať a takéhoto názoru je aj aktuálna nemecká e, vláda, by som chcel pripomenúť kolegom z nemeckej SPD. Ďakujem. Pani Šojdrová, ďakujem kolegyne a kolegovia. Už nechcem naťahovať túto diskusiu, hoci je zaujímavá. Pôvodne návrh vyzeral veľmi technicky a teraz sa dostávame do zásadných otázok celkovej existencie v e EÚ. Úplne chápem nemeckých a rakúskych kolegov, pretože sa to týka aj zamestnancov z Českej republiky, ktorí pracujú v Nemecku a Rakúsku. Myslím si, že s návrhom komisie sa dá pracovať aj vo svetle návrhu kolegu Balaša. Bolo to aj návrh Veľkej Británie ako podmienka pre zotrvanie v Európskej únie. Čiže je zrejme, že musíme otvoriť priestor väčšej prúžnosti členských krajín, aby nevznikalo napätie. Chcem ale uviesť na pravú mieru to, čo oznelo zo strany kolegu Gerika. 200 tisíc detí mimo Nemecka dostáva nemecké dávky. Súhlasím s kolegom Šulcom, ktorý hovorí, že v rámci daňových odvodov neprispievajú na niektoré z týchto dávok, ale v rámci daňových odvodov, ak by ten pracovník pracoval napríklad v Čechách, tak bude prispievať na sociálne, zdravotné a vzdelávacie a mnohé iné vzdelávacie služby, ktoré to dieťa v Nemecku nečerpá. <clears throat> Preto si myslím, že určitá spravodlivosť toho, že niečo zo sociálnych rodinných dávok prichádza k dieťaťu, ktoré čerpa v inej členskej krajine služby, hlavne opatrovateľské, vzdelávacie a tak ďalej, je určitým vyrovnaním z daňových odvodov, ktoré v krajine ten pracovník odváda a má to svoju logiku, preto si myslím, že toto vyrovnanie musí byť a som pripravená svojimi pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré som predložila, prispieť k dobrému riešeniu, ktoré potrebujeme. Ďakujem. Thank you. We have... Ďakujem pekne. Máme tu zástupcov aj za komisiu. Pán Korel, chcete komentovať to, čo odnelo nie? Tak potom má slovo pán Balas. Pán Korel mi chce nechať celý ten záver V poriadku, nebudem zbytočne predlžovať túto diskusiu. Hovorilo sa e, toho, povedalo sa toho veľa na začiatku. Chcem teda povedať, na úvod to, že tu vidíme tie protirečenia v priestore mobility pracovníkov, ale vždy bojovať proti akým formám sociálnej harmonizácie mm, v prospech koordinácie. Teraz sa dochádza, dostávame na koniec cesty a vidíme, že je tu protirečenie medzi priestorom mobility, ktorý je voľný, a na druhej strane pravidel, ktoré nie sú harmonizované. My máme len koordinovať, toto nie je naša práca, ale tieto otázky budú čoraz dôležitejšie a systémy progresívnej harmonizácie niektorých sektorov v e, sociálnej oblasti sú absolútne nevyhnutné, hovoríme, alebo vidíme to aj v dnešnej diskusii. Akým princípom by sme sa mohli dohodnúť? Predovšetkým najdôležitejším e, princípom my sme výbor EMPL a je jasné, že mobilita pracovníkov musí ísť smerom k ochrane týchto pracovníkov. To si želáme. A keď pani Weber hovorí, že existujú ideologické rozdiely medzi nami, áno, je to pravda. Je to normálne, takáto je demokracie, nič menej. Vieme, že toto je základný kameň európskeho modelu. Chceme mobilitu a vysoký úroveň sociálnej ochrany. Takže ako to dosiahnuť? Predovšetkým pracovníci musia mať možnosť využívať svoje práva, za ktoré pracujú. To je prvý princíp. A síce, že sociálny systém nie je taký, že toto sú bezplatné dary Väčšina sociálnych systémov sú prispievateľské systémy. Síce je to e, diferencovaná mzda a potom sú také, ktoré sú založené na daniach, e, kde sú tie lehoty prispievania veľmi dlhé. Čiže máme tu sociálne systémy, kde nedávame e, bezplatne peniaze tým, ktorí si to nezaslúžia. Toto musí byť kontrolované a prepačte, keď sa pozrieme na návrhy komisie, tak sociálne práva, ktoré sa ponúkajú, sú od toho ďaleko. Keď hovoríme napríklad o troch až šiestich mesiacoch nezamestnaneckých dávok, že to je proste niečo, čo ide dobrým smerom, tak v rovnakom momente vidíme, že niektorí ľudia majú viac nárok na viac ako takéto obdobie, keď prispievali do toho systému a oni sú diskriminovaní. A ja by som chcel a toto pripomenúť každému z nás. Druhý prvok, bojovať proti podvodom zamestnávateľov, pretože predovšetkým o tom sa bavíme veľmi málo, kedy čelíme podvodom e, zamestnancov. Ehm, toto e, sa veľmi málo kedy stáva ide o boj za ochranu všetkých európskych zamestnancov z juhu, severu, východu či západu. Nikto to nepovedal, a že by bolo treba e, zhovievavosť voči určitej forme podvodom, aby sme sa vyhli byrokracii, ale v podstate to znamená to, že nebránime práva zamestnancov, ktorí sú najviac vystavení prekernosti, neistote a tomu, že sa im nevypláca to, na čo majú nárok, či už v krajine pôvodu alebo v krajine, kde pracujú. Ide o boj proti podvodom a to znamená ochranu všetkých zo všetkých svetových strán a toto je princíp, ktorý pre nás musí byť e, zásadný. Potom finančné náklady. Ja som za to, aby sme o tom hovorili a musí to byť rovnováha sociálnych systémov a poviem vám dnes, že viac ako otázka rodinných prídavkov, čo je problém pre mnohé krajiny, pokiaľ ide o nerovnováhu, je to hlavne cezhraničná práca. My to vieme. Súčasný systém cezhraničnej práce nefunguje. A teda, čo to znamená? Je to systém kompenzácií a stojí miliardy niektoré sociálne systémy, zatiaľ čo v iných systémoch tie získavajú tieto miliardy vďaka cezhraničným pracovníkom existujúcim podmienkam. Takáto je situácia nerovnováhy. Toto je maximálna nerovnováha, ktorú máme a otázka koordinácie e, sociálnych systémov, systémov sociálneho za, zabezpečenia je zásadná. A potom je potrebná lepšia spravodlivosť eh, v cezhraničnej práci a zároveň, a v tom je celý problém, musíme zaručiť efektívne práva zamestnancom, nezamestnaných, ktorí prispievali a ktorí musia mať eh, vzdelanie, musia Eh, vedieť sa právne brániť v takejto slabej pozícii. Príliš veľa sme hovorili o indexácii, možnej indexácii, ktorú komisia dnes ani nenavrhuje eh, v rodinných dávkach, pretože toto je oveľa nižšie ako to, čo som povedal. Otázka cezhraničná, ktorá je skutočnou výzvou, to je skutočná komplikácia v tejto správe. Chcem všetkých ubezpečiť, že my to budeme riešiť, budeme o tom hovoriť, budeme o tom diskutovať. Nikdy by som toto nechcel zamiesť pod koberec. Je dôležité, a ja to aj hovorím, že musíme mať hierarchiu a toto nie je finančná téma, ktorá je prioritou číslo jedna. A ešte k tejto téme si myslím, že je potrebné aby sme hovorili o metóde, a to už končím, pani pretinčka, a pán Šulc to hovoril, musíme byť pružní. Prečo? Lebo vidíme, že potrebujeme všeobecnú dohodu. Ak chceme takúto dohodu, každý musí akceptovať zo všetkých svetových strán teda, musí každý akceptovať, že nedá sa vyhrať vo všetkom. Je potrebné trošku prehrať, aby sme vyhrali všetci a z tohto pohľadu chcem povedať pánovi Kestensenovi, že si cením jeho príspevok, pretože ja viem, že je to dôkaz politickej odvahy. A myslím si, že toto je príklad, ktorý je hodný nasledovať. Musíme si povedať, čo je pre nás priorita tu dnes, kde môžeme trošku ubrať a čo je pre nás skutočne dôležité. A žiadam tieňovým spravodajcom, aby odlišovali, rozlišovali medzi tým, čo je spoločná pozícia ich frakcie, ktorú zastupujú v tejto diskusii a čo je ich osobná či národná pozícia, čo je úplne legitímna, ale je to niečo úplne iné podľa mňa. Takže začíname túto prácu. Myslím, že mám kolegov, ktorí sú veľmi kompetentní a bude mi potešením pracovať s nimi, aj keď pôjde o dlhé hodiny práce. Ďakujem. Uh, uh, Ďakujem. Chcem vám pripomenúť, že prezentácia návrhu komisie vo výbore sa, uskutoční 23, sa uskutočnila 23. marca minulého roka. Teraz sa približujeme k prijatiu v rámci EMPO 19. júna. minimálne taký je plán. Uvidíme, ako to dopadne. Prebiehalo množstvo diskusí a predchádzalo tomu veľa tvrdej práce počas týchto mesiacov a chcem sa vám všetkým poďakovať za plodnú diskusiu, za, za vašu prítomnosť a vrátime sa k tomu, keď príde čas. Prijatie v rámci employment je naplánované na 19. jún, ako som už povedala. Takže ešte raz ďakujem všetkým. Naše ďalšie zasadnutie v tomto výbore to sa uskutoční 21. a 22. marca, čiže nemáme už toľko veľa týždňov. Ďakujem za prítomnosť a ďakujem, že ste sa zapojili do veľmi zaujímavej diskusie.